dichiaro ripresa la sessione del parlamento rokovanie Európskeho parlamentu prerušené 5. oktobra 2017 opätovne. Týmto otváram. Vážení kolegovia, skôr ako začneme s dnešným rokovaním, chcel by som si pripomenúť obete lesných požiarov